Dostala som od socialistov a demokratov žiadosť, aby som menoval pána e, Pedra Silva Pereiru za člena výboru Ekon. Sú k tomu nejaké pripomienky? Nie. Takže táto nominácia je